poriadku. Nech sa páči, povedzte nám, e, e, k akému bodu rokovaciemu poriadku e, Takže voči mne boli e, e, vznesené určité obvinenia, ja to chcem vysvetliť a chcem sa poďakovať kolegom za to, že ma podporili. Získala som e, mnoho podpory od mnohých v, v parlamente, od kolegov aj regionov. Chcem sa poďakovať menovite kolegom. Pani Agnia, ktorá stala ako skola, pán Natal, aj pán Faráš za to, že boli so mnou v kontakte aj a, a aj vy z INEFu. Vy ste vo mňa mali dôveru a nebali ste sa ju prebraviť. Edward Parond, vynikajúci politik. Marine Le Pen, ďakujem ti, úžasná Marine. Ďakujeme pekne, ale myslím si, že to, čo ste povedali, tie vyjadrenie slova vďaky vôbec nesúvisí s rokovacím poriadkom však. Takže prosím, aby ste nezneužívali e, moju trpezlivosť. Môžete poslať kvety, ale prosím, e, skončte so slovným prejavom v tejto chvíli. E, takže poďme hlasovať. Máme tu správu Hautala. Takže bude menovité hlasovanie. Nech sa páči. Otváram hlasovanie. Uzavreli sme hlasovanie. Schválené. Ďalej. Správa Lavia. Aj tu menovité hlasovanie. Otvárame hlasovanie. Končíme. Schválené. Ďalší bod tiež Lavia. Menovité hlasovanie. Otvorené hlasovanie. Končíme hlasovanie. Schválené. Ďalej. Správa Kaufmann. Menovité hlasovanie. Končíme hlasovanie. Schválené. Správa Grisbeck. Menovité hlasovanie otvárame. Končíme. Schválené. Chrysogonos správa. Tu ide o žiadosť o zbavenie imunity pána Ivaskieviča. Prosím, aklamačne hlasujte. Kto je za? Proti. Zriekli sa. Schválené. Ďalej. Rovnako pán Chrysogonos ide o zbavenie imunity toho istého e, poslanca z iného dôvodu e, aklamačne za proti. Stržali sa. Schválené. Ďalej správa Ferrara. Žiadosť o zbavenie imunity pána Filipov. Aklamačne za. Proti. Stržali sa. Schválené. Ďalej, správa Pirinsky. Ide, je tam pozmenujúci návrh 62, kaklamačne za, proti, zdržali sa, schválené. Ďalej, pozmenujúci návrh 64, aklamačne hlasujte, za, Elektronicky sa hlasuje napokon. Ukončenie. Zamietnuté. 62. Aklamačne. Zvihnite ruky. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 63. Pozmeňujúci návrh. Menovité hlasovanie, teda elektronicky. Otváram hlasovanie. Ukončíme. Zamietnuté. Teraz hlasujeme o celkovom návrhu komisie. Aklamačne, rukami, prosím, za, proti. Zdržali sa. Schválené. Teraz ideme hlasovať o legislatívnom uznesení. Toto je elektronické hlasovanie. Otvárame hlasovanie. Končíme. A je to schválené. Ďalšia správa je Demesmeker. A tu je trošku bohatší hlasovací lístok, takže odsek 9 v troch častiach. Prvá časť za, aklamačne, proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Čas 3. Za. Proti. Preveríme si druhú časť odseku 11. Prosím, hlasujte elektronicky. Končíme hlasovanie. Preverujeme čas druhú. Schválené veľkou väčšinou. Teraz ideme k tretej časti, odseku 11. Prosím aklamačne za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Odsek 25 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 29. Aklamačne za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 31 v dvoch častiach. Prvá časť aklamačne za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť aklamačne za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 40, je, 40 v dvoch častiach. Prvá časť aklamačne za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. 41 aklamačne za, Proti. Zdržali sa. Schválené. 42. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 58. Tri časti. Tri časti. Prvá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Musíme si to preveriť. Druhú časť elektronicky zahlasujte. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. A to veľkou väčšinou. Dúfam, že nebudete žiadať o kontrolu a e, veríte predsedníctvu. Tretí časť hlasujeme aklamačne. Za, proti. Zdržali sa. Schválené. Od 71. 72, prepačte. Za, proti. Zdržali sa. Schválený. 78, dve časti. Prvá časť za. Ospravedlňujem sa. Vrátime sa k 71. Eh, pôvodné znenie. Tri časti. Prvá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Schválená. Druhá časť. Za? Proti. Zdržali sa? Schválená. Tretia časť. Za? Proti. Zdržali sa? Schválená. 72, pôvodné znenie. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. A teraz 78, dve časti. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválená. Druhá časť, za? Proti? Zdržali sa? Myslím si, že mali by sme si to overiť. Druhá časť. Odseku 78. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Je to schválené. Tesnou väčšinou. 82 časti. Prvá časť. Aklamačne, kto je za? Proti? Zdržali sa? schválená. Druhá časť 80 menovité hlasovanie. Poprosím vás. Končím hlasovanie. Schválená. A teraz je tu pozmenujúci návrh 2 po paragrafu 80. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 81. Dve časti. Menovité hlasovanie. Prvá časť. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Schválená. Druhá časť. 81. Menovité menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 82. Menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. 88. Zase menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. Pozmeniu sa návrh 3 po paragrafu 90. Aklamačne. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý na vrch 1. Aklamačne, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. A teraz eh, hlasujeme o uznesení ako celku. Eh, hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Je to schválené veľkou väčšinou. Veľmi pekne ďakujem. A teraz e, nastupuje vysvetlenie hlasovania.